predstaviteľky, podpredsedničky komisie k situácii vo Venezuele. Ale ešte, než túto rozpravu otvorím, rád by som uvítal pani Micika Privialides, ktorá bola v roku 2015 kandidátkou na schrovú cenu. Je tu s delegáciou z Venezuely a sleduje alebo bude sledovať našu rozpravu na tému Venezuela. Vítajte. Și acum am să rog din nou pe domnul uh, ministru Kunders să ia cuvântul. A teraz by som chcel uh, poprosiť uh, pána ministra Kondersa, aby vystúpil v mene vysokej predstaviteľky. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, poslankyne, poslanci, chcem sa poďakovať, že ste Venezueli ehm, dali dnes na program. 6. decembra boli ehm, voľby a myslím si, že je na mieste ehm, preskúmať, aký dopad malo na hospodárske a politické smerovanie tejto krajiny to, ako tie voľby dopadli. Chcem sa poďakovať eh, za tú pozornosť, ktorú ste eh, z nepokojúcej situácii vo Venezuele eh, venovali. Vo februári a v marci 2014 došlo k tým umrtiam na uliciach. No a my sme už trikrát od vtedy povedali, aký je náš názor na situáciu v krajiny, že považujeme za dôležitý demokratický dialog a dodržiavanie ľudských práv. Voľby e, minulý rok v decembri e, prišli s jasným výsledkom. Veľká volebná účasť a veľká väčšina dala jasný mandát parlamentu, aby mohol eh, príjmať rozhodnutia na riešenie víziev, s ktorými sa krajina stretáva. Ľudia vo Venezuele trpia násilie, nebezpečenstvo, Caracas, jedna z najväčších eh, mier vražd, eh, celosvetovo násilné útoky, únosy a tak ďalej na dennom poriadku, e, chýbajú lieky, e, chýba lekárska starostlivosť, e, potraviny a tak ďalej. Čiže 6. decembra ľudia jasne vo voľbách požiadali o politickú reakciu na tieto výzvy. Všetci politickí aktéry, všetky inštitúcie musia toto demokratické hlasovanie do národného zhromaždenia ako legitimitu súčasnej vlády rešpektovať. Aj teraz na čase spolupracovať, spolupracovať a hľadať pragmatické, realistické riešenia víziev. Ideologické politická konfrontácia alebo nejaké inštitucionálne boje riešenia iste neprinesú. A no neostáva už veľa času, respektíve nie je čas na strácanie, e, pretože hospodárske a finančné zdroje krajine e, ubúdajú, e, cena ropy sa zrejme tak rýchlo nezvýši a inflácia a nedostatky sa vlastne neustále prehlbujú. Národný hospodársky dialog a proces na riešenie situácie obetí z roku 2014. E, toto bude musieť exekutíva riešiť. Je potrebné, aby to bolo inkluzívne, aby sa to dialo v otvorenom duchu, duchu kompromisov a riešení. A na toto je potrebná obozretná reflexia. Reflexia o tom, čo nefungovalo ako malo. Mnohí z tých demonstrantov sú ešte stále vo vezeniach, často s pochybnými súdnymi procesmi. Leopoldo López, e, to je taký prípad par excellence, e, obeď násilia, ktorú je potrebné chrániť, tak aby tí, ktorí sú e, obvinení z násilia počas procesov, aby títo mali naozaj férový a rýchly proces, proces vychádzajúci z dôkazov celá otázka je mimoriadne komplikovaná. Toto, sú, uh, toto je čas, ktorý je potrebné vnímať ako, ako príležitosť pre ako vládu, tak aj opozíciu, aby tieto v duchu konštruktívnej spolupráce a v predržovaní ústavy eh, situáciu riešili. Je to ústava, ktorá eh, je zákonným mierovým rámcom, v ktorom môže Venezuela fungovať ako demokracia. Jedna aj druhá strana, ak bude inklinovať k nejakým neústavným praktikám, tak títo e, musia vedieť, že zodpovednosť je veľká. A hovoríme jasným jazykom, ak naďalej nebude reálny dialog, tak hrozí, že ľudia opäť vyjdú do ulic a že dôjde k násiliu a môže sa situácia vymknúť pod kontroly. Vieme, že spoločnosť je polarizovaná a predtým zatvárať oči nemôžeme. Vidíme to dlhodobo, obe strany e, musia uznať e, to, že druhú stranu je potrebné brať vážne. Ani jedna z nich nemá patentné riešenie na všetky chyby. A toto je e, posolstvo, ktoré voči Venezuele vysielame opakovane. Spolupráca, dialog, to je jediná cesta vpred. My sa snažíme v Bruseli aj v Karakasi toto odkomunikovať. Mali sme e, teda stretnutia s regionálnymi organizáciami a partnerské krajiny tiež e, opakujú výzvu k národnému dialogu. Európa má opodstatnené obavy, že viac než polovica eh, našich občanov, ktorí žije vo Venezuele, európskych občanov, pretože európske firmy sú dôležité, eh, dôležití investori a teda obavy o regionálnu stabilitu sú opodstatnené ako aj teda možný domino efekt na iné krajiny v regióne. My máme úzke vzťahy s týmto regiónom, spolupracujeme v oblasti bezpečnosti, obchodu, boja proti drogám, eh, vo vzdelávaní, v ľudských právach a tak ďalej. To len zo pár príkladov našej spolupráce s regiónom. Sme ochotní našu spoluprácu s Venezuelou posilniť a vieme, že mnohí občania Venezuely vzhľadajú k EÚ ako k dobrému priateľovi, ktorý môže pomôcť vrátiť sa k ústavnoprávnosti a hospodárskej prosperite. Toto je ponuka, e, s ktorou e, prichádzame neustále počas kontaktov v Karakase aj v Bruseli. A toto je aj odkaz, ktorý som ja viackrát verejne odkomunikoval. Dovolte mi, aby som to príležitosť využil, aby som sa vám poďakoval za silnú podporu zo strany vašej snemovne a chcem sa vám poďakovať aj za pozornosť. Ďakujeme pekne, pán minister. A teraz González Pons, máte minútu a pol. Vážený pán minister, Venezuela je zase raz, ak má byť zase raz synonymom blahobytu, e, tak je potrebné situáciu zmeniť, pretože momentálna situácia sa e, je od toho námile vzdialená za 10 rokov položiť na kolena bohatú krajinu, e, politici za to môžu. Toto je ničivá sila politiky. Vidíme to v potravinách, vidíme to v lekárniach. Hovorilo sa o revolúcii, ale aká je to revolúcia? Keď sa pozriete na deti, deti, ktoré hľadujú a na ulici hodnota ľudského života je nižšia ako litra benzínu, veď toto nie je revolúcia e, a tí dobrí, tí mierumilovní študenti, demokratická opozícia, týchto zatvárajú do väzení, pričom tí zločinci naďalej môžu pokračovať v svojich zločinských praktikách. To nie je žiadna revolúcia. vidíme, že došlo k určitým pohybom No a tí, ktorí sa snažili demokraciu zavrieť do väzenia, teraz budú svetkami toho, ako demokracia zmení režim. E, sú tu ľudia ako pani Mici Capriles de Ledesma. Ja sa teším, že ste dnes mohli prísť sem k nám. Sloboda o tej sa nedá rokovať, o spravodlivosti sa nedá rokovať. E, e, to platie pre Venezuelu. Európska únia vie, že s Venezuelou je potrebné E, ísť bok po boku s tými odvážnymi občanmi. Neviem, či sú tam e, dva tábory, e, ktoré by mali rovnaké príležitosti, pretože tam jeden tábor je stále ešte vo vezení. Ďakujem. A teraz pani Rodriguez má pre vás modrú kartu, pán González. Akceptujete ju? Sí, gracias. Gracias. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Pán kolega, prosím, vysvetlite nám, prečo v Španielsku, v Galicii sú tiež deti, ktoré sú e, hladné a prečo sú tam odborári, ktorým hrozí väzenie. Prečo je to tak? Nož, e, vo Venezuele je väzenie, ktoré sa nazýva hrobka. A včera tam skončil jeden študent bez akéhokoľvek procesu 5 poschodí pod uh, zemským povrchom, nevie, či je deň alebo noc, žiadne svetlo uh, a uh, nevie, kedy mu to skončí. To, čo ste mi vyčítali, toto je naozaj výčitka neoprávnená uh, a nebudem, uh, nebudem na to reagovať. A teraz zastáva slovo pán Chauregi, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. A ja chcem privítať pani Capriles a zástupcov venezuelskej delegácie veľmi srdečne a Chcem e, sprostredkovať tri posolstva venezuelskému ľudu. 6. decembra, čiže pred asi dvoma mesiacmi, venezuelský národ e, pokojným spôsobom zorganizoval voľby a hlasoval a súčasnej vláde pripravil triumfálne víťazstvo. A tento parlament žiada vlastne iba, aby sa problémy Venezuely riešili demokraticky, nič viac. Po druhé, vláda vo Venezuele nemôže oklieštiť e, práva nového parlamentu. Nemôžete zriadovať paralelné parlamenty. Nie je možné umelo a nelegálne obmedzovať právomoci výkonnej moci. Bo bolo by to jednoznačné porušenie demokratického mandátu zo 6. decembra. A teraz hovorím v mene mnohých poslancov. Mnohí tu očierňujú čávizmus, e, iní Čáveza obhajujú. To by som ja nemohol urobiť, ale oba názory sú legitimné pozície. Chcem zareagovať na niečo, čo práve povedal holandský minister. Mandát ľudu je mandátom viesť dialog. E, obyvateľstvo chce zmierenie, chce riešenia. Výkonná moc je legitimná, aj zákonodárna moc je teraz legitimná. Musia navzájom e, spolu hovoriť, musia sa nejako dohodnúť, pretože ľudia chcú konečne riešenie tých rôznych problémov, e, s ktorými sa pasuje Venezuela. Zhoršuje sa veľmi makroekonomická situácia a preto teraz musia všetci viesť dialog kvôli budúcnosti Venezuely. To si ľudia e, naozaj zaslúžia. A teraz e, na jednu minútu pán Faria. Pán e, minister, vo všeobecnosti samozrejme chcem privítať pani Micika Priles. A chcem povedať, že Venezuela sa zaradila v minulosti medzi demokratické národy. A je škoda, že nebola prítomná delegácia za náš Európsky parlament. Vytvorila sa takisto veľká väčšina za túto pozíciu v minulosti vo Venezuele existovali absolutistické režimy a vo všeobecnosti to bola často situácia z hororového filmu. Boli sme takisto svetkami humanitárnej krízy, ktorá súvisí s dramatickou sociálnou e, situáciou e, krajiny, e, potravinársky sektor, zdravotníctvo. A v tomto dôležitom okamihu Európska únia e, ponúka podporu, ak sa bude rešpektovať oddelenie zákonodárnej a výkonnej moci. Je tu myšlienka zákona, ktorý by e, <clears throat> vytvoril e, národnú jednotu zmierenie, amnest, zákon pre amnestiu. A potrebné rešpektovať samozrejme E, právny štát. Ďakujem pán Kouzo Permúv, nech sa páči. Ďakujem. Už niekoľko rokov je tu snaha destabilizovať Venezuelu. V roku 2012 došlo k štátnemu prevratu, očierňovanie v médiách, potom 11 mŕtvych. V nasledujúcom roku Leopoldo López sa zúčastnil na povstaní Antonio Ledesma 2005 eh, sa zase zúčastňoval na nepokojoch 20 volieb počas 27 rokov. Aj eh, okrem toho tu samozrejme boli aj snahy neustále spochybňovať volebný systém. V moc sa konali interné primárne eh, voľby, opozícia v nich aj vyhrala, ale napriek tomu, že ex-prezident a um, média hovorili často o volebných podvodoch, napriek tomu, myslím si, došlo k víťazstvu. Národné zhromaždenie nemá super právo moci, pretože je tu systém zábezpek a e, záruk a protivách Nemali by sme podporovať tých, ktorí sa snažia destabilizovať krajinu. Naopak, mali by sme sprevádzať e, Venezuelu na ceste e, k demokracii, ktorá obsahuje protiváhy a záruky. Pán González, nech sa páči. Tento parlament nemohol ísť e, ako pozorovateľ na voľby, lebo nebol pozvaný venezuelskou vládou a vláda nevedela zaručiť bezpečnosť. Ale napriek tomu som bol prítomný a videl som, čo sa tam udialo. Nie, neboli to voľby, ktoré boli medzinárodne skúmané a kontrolované. Moja otázka, boli ste tam vy? Ja som bol vo Venezuele v súlade s venezuelskou legislatívou. Mali sme aj bývalého prezidenta, ktorý tomu nebránil. Bol som v 12 volebných miestnostiach Monitoroval som voľby aj so zastupcami opozície. E, ste ochotní e, prijať aj druhú otázku? Pán González, e, máte tu druhú otázku? Nie. Nepríjmate, takže po, pokračujeme. Pán Sebastia má slovo, nech sa páči. Ďakujem. Pani predsedajúca. Bolo by dobre, keby ste trošku vniesli poriadok do, to, do tejto rozpravy. To by som ocenil, a aby to bolo trošku elegantnejšie v tomto parlamente. Myslím, že mali by sme srať Venezuelou. To je dôležitá téma, ale takisto si želám, aby sme venovali nejaký čas aj Mexiku. To nie je veľmi vzdialené. A je to krajina, kde vládne násilie, vraždia sa ženy, novinári a tak ďalej. Čiže to je len taký malý návrh pre pána ministra z mojej strany. Myslím, že nás môže naozaj tešiť, aký je volebný výsledok. Aj samotný proces volieb bol demokratický, bola to oslava demokracie. Um, tie predchádzajúce voľby, aj tie boli pozorované a takisto e, prebehli transparentne aj primárne voľby. Akú úlohu má zohrávať EÚ vo Venezuele? Mala by obhajovať ľudské práva, to je jasné, pretože toto je zakotvené v, zá- v charte základných práv EÚ. Ale mali by sme to robiť lepšie, než sa nám to darí napríklad v Maroku alebo v Izraeli. Beztrestnosť e, tam vládne bez problémov. Mm, to je podľa mňa zahambujúce, že sa nám tam nedarí nič zmeniť. Takže čo musíme urobiť pre Venezuelu? Musíme podporovať venezuelský národ pri presadzovaní mieru a musíme pomôcť takisto zmeniť hospodársky model vo Venezuele. Venezuela odjak živa e, žije e, v určitých problémoch e, žiadne zlaté obdobie počas Čáveza neexistovalo. To, čo tu niektorí spomínali, to je hlúposť. Venezuela bola vždy závislá od ropy a to vždy viedlo ku korupcii a násiliu. Ak chceme nastoliť opäť e, stabilitu a dobré vzťahy s priemyselným sektorom, e, tak musíme zároveň pomôcť aj e, venezuelskému ľudu. Eh, pán Korao, ďakujem. Eh, toto je pozícia, ktorá je vedená aj súkromnými záujmami nadnárodných spoločností, ktoré chcú destabilizovať vlády. Pokiaľ ide o venezuelskú situáciu, myslím, že sú tu objektívne problémy, korupcia aj vnútri strany Madura, takisto ovplyvňovanie eh, potravinárskeho priemyslu zdravotníctva, 500-percentná E, inflácia, paramilitaristické jednotky a tak ďalej. EÚ a USA čo robia, aby zlepšili situáciu venezuelského ľudu? Myslím, že odpoveď je jasná. E, sú tu určité zámery. E, my teraz sme svedkami naozaj hospodárskej vojny proti bolivárskej republike zo strany Trojky a táto agresia je viditeľná, napríklad sankcie zo strany USA proti Venezuele a takisto pripomínam, niektorí poslanci tohto parlamentu sú veľkí alarmisti, nechcú uznať stranu prezidenta Maduru. A ja som veľmi rád, že prezident Maduro akceptoval e, prítomnosť pri hlasovaní a e, že sa snaží e, presadzovať ich hodnoty. Ďakujem a teraz pán Ferrand bude ďalším rečníkom. Ďakujem pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Nejde tu iba o Ukrajinu v našich rozprávach. Aj latinskoamerické štáty majú privilegované a majú mať privilegované vzťahy z EÚ, najmä v multipolárnom svete. Musia sa konečne zbaviť smrtonosného marxizmu a väčšina z týchto štátov tu, to už robí. Takisto Monroeová doktrína musí byť zamietnutá, pretože tieto štáty vďaka nej sa stali zadným dvorom USA. Globalizácia zasiahla Latinskú Ameriku a teraz to s nimi zametá napríklad v Čile, v Brazílii. Antimarxistické vlády a vo Venezuele marxistická vláda Madura bola porazená v posledných voľbách a dnes je potrebné sa, e, podporovať základné prvky e, demokracie. GUE sa to nepáči, ona vždy obdivovala najhoršie marxistické diktatúry, bohužiaľ. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Brok. Pani predsedajúca, pán predseda rady, kolegyne, kolegovia, máte pravdu. Musíme s takouto krajinou spolupracovať a to e, samozrejme začína tým, že uznáme voľby. Parlament bol e, schválený dvojtretinovou väčšinou a politickí vodcovia opozície, tí sedia ešte stále vo väzení. A to je východisková situácia, e, ktorú musíme akceptovať. Venezuela je štát s najväčším ropným bohatstvom sveta a zároveň je to jedna z najchudobnejších krajín s veľkou chudobou, s veľkou kriminalitou. Právny štát trpí, odumiera a to je znakom toho, že čávizmus a komunistický socializmus vedie k odumieraniu demokracie a stálej väčšej chudobe ľudí. To je historická skúsenosť, ktorú si konečne musíme uvedomiť. A ja som prekvapený, že sú tu zástupcovia v tomto parlamente, ktorí tento systém ešte sú schopní obhajovať. Alebo hovoriť, že to nie je také strašné, ako si myslíme. Myslím si, že demokracia spočíva v tom, že uznáme voľby a vôľu e, ľudu. Nemôžeme hrať nejaké triky s venezuelskými občanmi. A nechápem, ako Podemos môže niekedy byť e, členom vlády. Niekto, kto schváľuje venezuelský systém, sa stane členom vlády v Európskom štáte, to naozaj nechápem. Ďakujem teraz, pán Asis. <clears throat> Eh, Ďakujem veľmi pekne, eh, pani predsedajúca voľby vo Venezuele boli slobodné. Ale nie je isté, či pán Maduro uznal výsledky valieb. Nesúhlasím úplne so všetkým, čo bolo povedané. Myslím si, že by to mohla byť paralela. Parlament by mohol e, spochybniť e, základné princípy a rozdelenie e, právomoci je tu pridúsená občianská spoločnosť. Politickí vodcovia sú e, v väzení, pretože nesúhlasia s tým, ako dopadli voľby vo Venezuele. Je to demokracia, e, treba vyšetriť túto situáciu a momentálne e, treba prejaviť solidaritu tým poslancom, ktorí boli zvolení vo Venezuele a treba im povedať, že stojíme bok po boku s nimi v týchto ťažkých časoch, tak aby sa Venezuela mohla vrátiť k politickej demokracii. Sú tu aj iné sociálne, ekonomické aspekty, ale bez politických aspektov tu nemôže byť práva demokracia. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Charanzová. Hoci december priniesol novú nádej, pre demokraciu vo Venezuele videli sme, že v e, Karakase sa veci e, uberajú opačným smerom. E, vláda neuznáva demokraticky zvolených poslancov v parlamente a upiera občanom ich práva. Takto nevyzerá demokracia. Najprv tu treba riešiť tie najnaliehavejšie problémy, ktoré postihujú venezuelskú spoločnosť a ekonomiku. Treba tu dosiahnuť dohodu a nie konfrontovať sa. Prvý krok je e, vytvorenie klímy národného zmierenia a to znamená prepustiť všetkých politických väzňov. Po druhé, Európa e, musí byť viac prítomná. Odvolávam sa na podpredsedničku komisie, vysokú predstaviteľku aby zvýšila eh, finančné prostriedky, eh, ktoré sú k dispozícii eh, na pomoc pri riešení situácii je vo Venezuele. No a nakoniec chcem vyjadriť svoju úctu a obdiv k odvážnym ženám vo Venezuele. Niektoré z nich sú tu dnes s nami. Mici Capriles, jej dcera Antonieta a Maria Alejandra Restenieta. Takisto aj Riana Tintura ktorá však tu s nami dnes nemôže byť. Tieto ženy e, tvoria súčasť e, jedinečnej sily pre slobodu v ich krajine. Tá zmena, e, ktorá sa deje teraz vo Venezuele, je zmena, ku ktorej prispeli práve tieto ženy. Pán Pascual, de Grandes Pascual, pani predsednička, tejto krajine, o ktorej hovoríme, čo nie je teda malá krajina alebo bezvýznamná krajina, je zástupcom e, v Bezpečnostnej rade OSN a v tejto krajine majú politických väzňov, ktorých žiadame, aby prepustili a takisto žiadame o demokraciu v tejto krajine. Urobili sme, čo sme mohli sami, pretože nám nedovolili pozorovať voľby ako delegácii. A čo sa stalo? Zmenila sa pozícia v Madurovej vláde. A ako môžeme reagovať na Madurovú vládu? Popreli e, právomoci udelené e, zákonodárnemu zboru e, povedali, že tam nemali dosť hlasov. A čo robila opozícia, ktorá je tu zastúpená? veľmi dobre obhajovali tí, ktorí boli zvolení takisto, obhajovali aj e, politických väzňov, ktorí sú ešte vždy vo väzení. Leopoldo López je stále vo väzení. My teda potrebujeme amnestiu. Politických väzňov treba prepustiť na ulicu exekutíva a zákonodárny zbor by mali viesť e, spolu dialog pani Valenciano. A ďakujem pani, e, pekne, pani predsednička. Niekedy dostávate dobré správy a niekedy dostávate správy, že demokracia je silnejšia než úsilie tých, ktorí sa ju snažia oslabiť. Ľudia sa snažia veľmi často oslabiť demokraciu a často ich porazí demokracia. Dúfam, že obyvateľia Venezuely majú pred sebou teraz jasnejšiu budúcnosť. Vo voľbách ľudia vyjadrili svoju vôľu. Demokraticky zvolený parlament začal fungovať a tento parlament má právomoc podniknúť potrebné reformy. Krajina potrebuje zmenu, aby sa vymenila z krízy, z tej vážnej krízy, v ktorej sa nachádza. Ako Španielka by som sa nemala zastávať jednej alebo druhej strany. E, vo Venezuele mali by sme sa e, odvolať na e, demokraticky zvolenú väčšinu v parlamente a žiadať predsedu vlády Madura, aby začali spolu rokovať. Presne o to žiada venezuelský ľud a o to žiadal vo voľbách. Žiadali o prechod demokracii. A teraz e, pani Bešera Basterešea. Ďakujem veľmi pekne. E, hovoríme ešte raz o Venezuele a opäť e, hovoríme o tom istom ako minule. Politickí väzni ako Leopoldo López a ďalší sú stále vo väzení. Venezuelčania stále trpia nedostatkom dodávok a najvyššou infláciou na celom svete. E, krajina sa nachádza na vrchole zoznamu e, skorumpovaných krajín a násilných krajín. Je tam humanitárna kríza a to sú fakty, to nie sú iba názory. Ale niečo sa zmenilo od posledného razu, keď sme o tomto hovorili na plenárnom zasadnutí, pretože Európska únia povedala, že väčšina venezuelčanov chce e, konštruktívny mierový prechod v krajine. A Vôľa ľudí musí byť akceptovaná. Vláda predsa nemôže bojkotovať výsledky volieb. E, v nasledujúcich mesiacoch e, nové národné zhromaždenie e, presadí demokratické reformy, zavedú demokratické inštitúcie vo Venezuele a Európska únia by mala poskytnúť medzinárodnú podporu a pomoc tak, aby tieto demokratické reformy mohli prebehnúť vo Venezuele. EÚ by tam mala poslať e, oficiálnu delegáciu za účelom poskytnutia podpory. Ja ako španielka, európanka dúfam, že sa nám podarí zaviesť praktické opatrenia. E, ďakujem, pán Stýr. Po rokoch terorizmu sa Venezuela nachádza na e, pokraj humanitárnej krízy. Je tam nedostatok tých najzákladnejších e, životných potrieb a to ovplyvňuje najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva. Je to znepokojujúca situácia. Potrebujeme solidárne reagovať, ale takisto musíme dať jasne najavo, čo spôsobuje túto situáciu. Spôsobuje e, ju konanie autoritatívneho režimu, ktorý najprv uväznil politických oponentov a teraz zatvárať do väzenia aj celé chudobné e, venezuelské obyvateľstvo. Ľudia vo voľbách žiadali e, zmenu smerovania, ale Maduro e, nepočúva svoj ľud. Snaží sa zrušiť ústavné záruky, e, ktoré má v rukách exekutíva. E, solidarita s Venezuelou je veľmi dôležitá. Žiadame o oslobodenie politických väzňov, žiadame o dodržiavanie ľudských práv a zákonnosti. Maduro nevidí že začal fúkať nový vietor e, v Latinskej Amerike. Je to vietor demokracie. Populistický model je už vyčerpaný, ale Čavezho e, režim ešte vždy môže narobiť veľké škody. Jednoducho musíme podporiť venezuelský ľud v jeho boji o slobodu. Ďakujem. Pán Zoriňo. E, pán minister, Posilnenie ekonomických a politických vzťahov medzi EÚ a Latinskou Amerikou by malo byť prioritou našej zahraničnej politiky. Toto, eh, toto vychádza z doplnkovosti politických eh, aktivít a dúfam, že jedného dňa podpíšeme dohodu aj s Venezuelou. Európska únia a náš eh, parlament by mali vyjadriť rozhorčenie zo systematického porušovania zákonnosti a medzinárodného práva zo strany venezuelskej vlády. Venezuelská vláda by mala dodržiavať eh, svoju ústavu a práva svojich občanov, predovšetkým tých, eh, ktorí boli demokraticky zvolení do orgánov krajiny. Musíme sa postarať o to, aby vo Venezuele prevládala zákonnosť. Takže minister, chcem povedať, že vysoká predstaviteľka bude mať e, všetku našu podporu. E, pán Milany Mon, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. E, Výťazstvo MUD vo voľbách v decembri bolo historickou udalosťou po toľkých rokoch čavizmu, ale situácia je stále zložitá. Madurová reakcia nebola taká, že by ponúkol dialog, ale chcel sa konfrontovať. Menoval troch sudcov Najvyššieho súdu e, obmedzil právomoci Národného zhromaždenia a takisto e, zrušil e, pôsobenie troch zvolených poslancov parlamentu neberie e, do úvahy stanovisko opozície a takisto drží stále vo vezení oponentov politického režimu. Samozrejme, že medzinárodná komunita to odsudzuje a takisto aj tento parlament to odsudzuje. Týmto pozdravujeme Micio Caprilesa a manželku Antonia a e, venezuelské národné zhromaždenie e, bude žiadať o oslabenie politických väzňov eh, formou návrhu zákona. Dúfame, že ten návrh zákona prejde. A nakoniec eh, chcem povedať, že Venezuela žiada o prepustenie politických väzňov, o toleranciu, konsenzus, eh, dialog. Nechcú podvody, korupciu, zmenu. Chcú zmenu po toľkých rokoch zvyšovania autoritatívneho režimu medzinárodná komunita podporí e, zmenu e, vo Venezuele. Zdá sa však, že Maduro stále odoláva. Ďakujem. A teraz pán Kelan. Ďakujem pekne. Už takmer 17 rokov hospodársky a demokratický vývoj krajiny, ktorá má veľké prírodné bohatstvo. Tento vývoj bol paralizovaný ideologickou a politickou kontrolou zo strany vlády a jej intervenciami. Výsledok bol eh, len logický, centralizovaný výkon eh, tzv. socializmu zo strany jednej strany eh, sociál sa, sa prejavil v nepokojoch. Minulý rok hospodárstvo kleslo o 10 inflácia bola 700 Toto sú naozaj zaražajúce čísla. Viac pred e, dvomi rokmi 43 e, ľudí prišlo mm, a viac než 3000 bolo zo strany vládnych síl uväznených, vrátane e, pána Lópeza a ďalších, ktorí sú ešte stále vo väzení. Čiže bola tu, bol tu dopyt po zmene, po spravodlivosti a e, tento dopyt e, sa pretavil do reality pred dvomi mesiacmi. Prezident Maduro ale nevyzerá byť úplne pripravený zdieľať moc. Áno, potrebujeme dialog, národný dialog na to, aby sa kríza prekonala, ale v prvom rade Venezuela potrebuje skutočné dodržiavanie ľudských práv. Toto je kritérium, na základe ktorého sa krízu podarí prekonať. Ďakujem. Pani Jiménez, vy sa hlásite s modrou kartou alebo do Catch Do Catch ďakujem pekne. A vy tiež? Dobre. Takže pán pospíšil ako prvý v rámci Catch Pani predsednička, ja som pozorne počúval celú diskusiu a myslím si, že Európska únia Rada musí vyvinúť maximálny tlak na prezidenta Maduro, aby rešpektoval výsledky volieb, lebo hovoríte o nejakom dialogu o zmierení, to je pekné, ale na to je potrebné mať obe strany a myslím, že vôľa k tomu na strane prezidenta objektívne neexistuje. To je prvá vec. A druhá vec, myslím si, že parlament bude musieť robiť zásadné reformy, lebo jasne vidíme, že tu nejde iba o nejakú amnestiu a podobné veci, ale že ide o celkovú reformu právneho štátu. Právny štát vo Venezuele totiž objektívne neexistuje. To vidíme aj na tom, ako funguje najvyšší súd, ktorý všetkým poslancom protiprávne vzal mandát. Teda ak má krajina ísť cestou prosperity, to sa nedá bez fungujúceho práva a nezávislej justície. A to všetky signály ako z Európskeho parlamentu a zastupcovia rady vysielať, a hlavne teda prezidentovi Madurovi. Ďakujem. Teraz pán Marias. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, výsledok decembrových volieb ukazuje na to, že ľud nesúhlasí s tým, ako pracovala predchádzajúca vláda. A tiež hospodárska kríza občanov znepokojuje. Nová vláda, no sú tu dosť napätia. Vidíme, že opozícia získava na sile a Madurovú politiku sa teraz snažia zvrátiť. V Európe sa o tom už hovorilo veľa, ale sú tu veci, ktoré sú prioritou a také, ktoré prioritou nie sú. Vidíme veľké sociálne reakcie, ktoré vznikajú. Teraz je reč napríklad aj o privatizácii sociálnych bývaní, a to v krajine, kde mnohí ľudia žijú v provizorných podmienkach, a vzťahy medzi EÚ a Venezuelou. No, ide o záujmy oboch strán a ide aj o princíp nezasahovania. Ďakujem. Ďakujem, teraz pán Jakovčič. Ďakujem pekne, pani predsednička. Voľby 6. decembra vo Venezuele priniesli venezuelčanom novú nádej novú nádej aj pre nás, že táto krajina bude mať lepšiu budúcnosť, lebo naozaj už prekonala mnoho. Majú zdroje a tieto by sa mali využívať na prospech všetkých a nie iba hrstky alebo nadnárodných spoločností. Dovolte mi, aby som poukázal na to, že Venezuela si môže vybrať buď to dialog alebo chaos, zmierenie alebo násilie. A tí, čo si vyberú tú nefradnú stranu, tak tým sa bude klas za vinu to, čo sa vo Venezuele stane. Ja teda víťazov volieb vyzývam k zmiereniu, k dialogu a vyzývam aj prezidenta Madura, aby aj on sa ubral touto cestou, ak chce dobre pre svojich ľudí. Ďakujem. A teraz ďalší rečník. Situáciu v krajine poznáme všetci veľmi dobre. Venezuela tu vlád, tej vládnu drogové diktátory. Humanitárna kríza je toho dôsledkom. Diktatoriálne, čavistické, komunistické politiky sa tam praktizujú. Na no parlament eh, musí eh, odsúdiť eh, túto skutočnosť, musí vyzvať k prepusteniu politických väzňov, ktorí sa dostali do väzenia neprávom napríklad z Madura, jeho pomocníkmi. Ľudské práva týchto ľudí sú porušiavané. Vidíme, že Maduro je líder, ktorý sa chce zbaviť všetkých, ktorí sú proti nemu. Takže Venezuela má dobrých ľudí, ktorí chcú demokraciu a spravodlivosť a tí trpia. Venezuela je spútaná a Európska únia má kľúč ktorý môže tieto reťaze Venezuele zobrať. Takže osloboďme venezuelčanov. Ďakujem. A ako posledná pani Jiménez Beseril. Ešte zapakujem posledná. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, ja som hrdá na to, že som mohla byť svetkom toho veľkého víťazstva, ku ktorému Venezuele došlo boli sme v maličkej miestnosti, tá bola úplne narvaná a prvé slova opozície mm, to nebol žiaden triumfalizmus, nešlo o boj proti Madurovi, išlo o podanie ruky venezuelčanom, aby bola jednota. A toto bolo gesto, ktoré dúfali, že bude vláda opätovať, že sa otvoria väzenia, aby ľudia ako López, mohli byť prepustení na slobodu. A že dôjde k zmene myslenia. Že môže dôjsť k zmene. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí tam boli, Mici Kabriles a ďalší, ktorí prišli. Všetkým ďakujem. Ja som videla situáciu priamo na mieste, alebo aj tá hrobka, alebo hrob, e, väzenie s týmto názvom. Ja som to videla na vlastné oči. A chcem sa na srdečne poďakovať venezuelskému ľudu, pretože ľud ten, eh, tento úspech privodil a už nie je cesty späť. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz pán Kunders. Thank you very much, uh, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na úvod chcem povedať, že túto diskusiu považujem za veľmi dôležitú a chcem zdôrazniť teda význam tejto diskusie dva mesiace po tom, čo 6. decembra prebehli vo Venezuele parlamentné voľby. V čom spočíva význam tejto diskusie? Nuž, no voľby 6. decembra prišli s nezvratným výsledkom. Silná veľká väčšina dala jasný mandát parlamentu, aby sa tento chopil rozhodovacej právomoci a takto čelil tým kritickým výzvam. Za diskusie vyplynula, ako my, Európa, môžeme pomôcť Venezuele v celom tom procese reforiem, aby sa vymanili z krízy, v ktorej sa momentálne nachádzajú. Dôležité je podľa mňa zvorazniť význam ústavy, ktorá je teda mierovým zákonným rámcom, v akom môže politika a politici fungovať ako demokracia. A tí, ktorí lákajú neústavné metódy, a takéto lákanie tu je, mm, všetky paralelné štruktúry si musia uvedomiť, že tá zodpovednosť je v ich rukách za situáciu v krajine, či už ekonomickú alebo bezpečnostnú ak teda ten dialog nebude. Preto považujem dôležité, aby sme tieto dve veci, ústavnoprávnosť a dialog, dali do popredia. Jedno bez druhého neexistuje. Je dôležité, aby Európska únia toto zdôraznila vo svojich vzťahoch s Venezuelou. Ďalšia dôležitá vec, význam a ja sa teším, že tu máme venezuelskú delegáciu. Čiže ďalšia dôležitá vec, to je aktívna um, aktívna zaangažovanosť, pokiaľ ide o otázku politických väzňov. Ľudské práva sú pre nás ako EU dôležité, takže o tom nie je pochyb. Takže všetci chceme podporiť venezuelčanov v riešení zložitej situácie politickej, ekonomickej, aby sa tá polarizácia, ktorá blokuje riešenia, prekonala. No, čo teraz môže Európa na pomoc Venezuelom urobiť? Môže vyzývať naďalej všetkých politických aktérov, aby si uvedomili, čo sa deje, teda e, voľby, ústavnoprávnosť, e, nemožnosť e, nerokovať, byť izolovaný. Eh, európsky parlament eh, v tomto môže dať dôležitú úlohu. Chcem sa poďakovať tým poslancom, ktorí minulý rok vycestovali do Venezuely, aby ten dialog podporili a aby tento európsky odkaz podporí mierovým riešeniam odkomunikovali. Takže dôležitá úloha na vašej strane. a bolo tam za široké zastúpenie všetkých skupín Európskeho parlamentu. A výbor AFET, delegáciu, ak by to bolo možno, by som vyzval, aby do Venezuely vycestovali znova. A druhá vec, ešte raz chcem počaknúť e, dôležitosť toho, aby táto téma bola nadalej na programe. E, za to ďakujem Európskeho parlamentu, že k tomu prispieva. Ďakujem pekne. Rozpráva je týmto ukončená. Teraz pristúpime k ďalšiemu bodu. Otázka na ústne zodpovedanie pre radu o dohovore OSN o transparentnosti